Dobrý deň všetkým. Vítajte na tejto tlačovej konferencii. Dnes poludnia sa vo výbore pre zamestnanosť a sociálne záležitosti hlasovalo o pracovných podmienkach pracovníkov v cestnej doprave. Zamietli sme riešenie a návrh Európskej komisie. E, my sme vlastne tým vyjadrili E, stanovisko, že teda toto nes, s tým nesúhlasím. A teraz dávam slovo pani Bauer, spravodajkyni. So you Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem, že ste prejavili záujem o túto tému. Chcela by som pripomienkovať dnešný výsledok hlasovania. Po dlhej diskusii v Európskom parlamente o pracovnom čase osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave poslanci Európskeho parlamentu ešte stále nie sú zajedno v základnej otázke a to, či by samostatne zárobkovo činní vodiči mali byť zaradení do e, smernice 2002 15 a od 23. marca 2009 malo vstúpiť do platnosti plánované rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice. Komisia navrhuje vylúčenie samostatne zárobkovo činných vodičov. Hlavná činnosť všetkých vodičov, či už sú samostatne zárobkovo činní alebo nie, je šoferovanie. A toto sa rieši iným nariadením. Je to 561 z roku 2006, ktoré ustanovuje priemerne maximálne 45 hodín eh, jazdy týždenne a zavádza tachograf a všetko ostatné, čo je tu uvedené. Na druhej strane hlavným cieľom tejto smernice je chrániť zamestnancov. Som pevne presvedčená, že samostatne zárobkovo činní e, pracujúci nepotrebujú ochranu sami pred sebou. Obraňujem záujmy samostatne zárobkovo činných vodičov, ale e, táto téma otvorila rozsiahlu rozpravu s možnosťou vytvorenia precedencu oblasti pracovnej doby podnikateľov. Omylom to bolo spájané e, s narušením hospodárskej súťaže a lepšou bezpečnosťou ciest. Nemáme tu nejaký dôkaz, že keby sa zahrnuli samostatne zárobkovo činní vodiči do pôsobnosti tejto smernice, ohrozilo by to kvalitu. Takéto dôkazy priniesli aj nezávislé výskumné ústavy. Väčšina zainteresovaných strán sa domnievalo, že zahrnutím samostatne zárobkovo činných vodičov do pôsobnosti tejto smernice nezlepší bezpečnosť ciest. Naviac, inou otázkou je otázka falošných samostatne činných vodičov, čo môže narušiť hospodárskú súťaž, ale tento jav nesúvisí iba s e, bezpečnosťou cestnej dopravy, ale súvisí celkovo e, s hospodárstvom. Preto to treba riešiť vo všeobecnosti. Navyše, skutočne udivujúce informácie sa šírili v tom zmysle, že e, táto smernica zavedie 86-hodinový pracovný týždeň pre niektoré kategórie profesionálnych vodičov. Taký dlhý pracovný týždeň je úplne nemožný e, podľa existujúcej legislatívy. No a nakoniec z diskusie vyplynulo nedávno, že je očividné, že duch poľských inštalátérov sa prebudil aj v Európskom parlamente a šepkal, že samostatne zárukočinné osoby v nových členských štátoch budú hrozbou pre niektoré staré členské štáty. Po hlasovaní vo výbore pre zamestnanosť a sociálne veci eh, boli porazení títo samostatne zárobkočinní vodiči. Prevádajúca časť skupiny EPP spolu s ECR a s niektorými ďalšími urobia všetko, čo je v ich silách, aby premenili tento stratený boj na vyhratú vojnu, aby zachránili malé a stredné podniky a samostatne zárobkovo činné osoby pred neumerne vysokými nákladmi platenými daňovými poplatníkmi, pred e, neprimeranou byrokraciou a záťažou v rámci Európskej únie. Ďakujem vám za vašu pozornosť, som otvorená a rada odpoviem na vaše otázky. Máte otázky, prosím? Oui. Uh, Päivi Isotolus from the Finnish business. Päivi Isotolus e, z fínskej e, denníka boli EPPACI spojení v tomto hlasovaní a čo bolo tým najrozdelejúcejším faktorom medzi členmi skupiny EPP? Really uh, Nuž, táto otázka je veľmi dôležitá. Žiaľ, musím povedať, že skupina EPP bola rozdelená. Niektoré národné delegácie podľa môjho názoru nesprávne pochopili propagandu niektorých odborových zväzov, ktorá bola zavádzajúca a podľahli tlaku, že dôjde k narušeniu hospodárskej súťaže na trhu v oblasti cestnej dopravy. A v dôsledku toho hlasovali spoločne so skupinou socialistov. Bola to predovšetkým francúzska delegácia, ktorá je v trochu komplikovanej situácii, pretože ak ne, sa nemýlim, tak iba Francúzsko spustilo a začalo aplikovať v plnej miere túto smernicu. Ak sa nemýlim, tak je v platnosti od 23. marca. Komisia zaujala stanovisko v tom zmysle, že počká na výsledok postupu v rámci Európskeho parlamentu. A na moje veľké prekvapenie neskôr aj luxemburská a talianská delegácia sa pridala k francúzskej delegácii. Ešte máte prosím ďalšie otázky. Donc, euh, il y a un communiqué de presse sur... Máme tlačové komunike o výsledku hlasovania e, vzadu v sále a pani Bauer e, je tu k dispozícii zodpovedať na vaše otázky. Ďakujem.